Vážení kolegovia, zahájil by som túto schôdzu. Pár minút už meškáme. Čakám na potvrdenie od e, Bira, že kompromis, ku ktorému sme sa dopracovali, bol naozaj schválený predsedníctvom. Myslím, že sa tak aj stalo. Aj znenie už máme k dispozícii. Vy ste tam boli? Potvrdzujete to? Ďakujem. Ak nik nenamieta, tak e, predpokladám, že program môže byť schválený. Je to v prílohe 1 a 2, a o tom sa bude aj hlasovať, tam nájdete konkrétne znenie. Chcem ešte povedať, aké bolo rozhodnutie koordinátorov 21. marca, teda, že je to v podkladoch a opäť, ak nebudú námietky, tak to bude považované za schválené. A predtým, ako prejdeme k hlasovaniu o návrhu rozpočtu pre parlament na rok 2019, eh, dám slovo Eider Gardia Zabal, prípad Caterpillar, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Belgická. Eder, máš slovo. Ďakujem, pán predseda, len rýchlo, keďže mm, sa bude hlasovať a to hlasovanie bude dlhé. Ako povedal predseda, máme tu novú žiadosť pohľad pre Fond pre prispôsobenie sa globalizácii, zaslali ho belgické úrady, týka sa to prepúšťania v továrni Caterpillar. V roku 2015 už to bola iná žiadosť tohto istého podniku. Bolo tam 1030 e, prepustených ľudí a teraz máme novú žiadosť, tá je na vyššiu sumu bude tam 2286 e, prepustených a toto prepušťanie je preto, že je znížený export, sú tam vyššie náklady na produkciu a to preto, že je tam obrovská konkurencia z čínskeho trhu. A taktiež si myslím, že dôležité zdôrazniť, že tento podnik napriek tomu, že prepúšťa týchto 2286 ľudí, je podnik, ktorý nebol stratový, ale mal zisky, takže toto je e, podnikové strategické rozhodnutie. Napriek tomu a napriek tomu, že odmietame takéto prepušťanie, takéto uzatváranie tovární, si myslím, že Našim cieľom prostredníctvom tohto fondu je pomôcť pracovníkom, aby sa im uľahčil čo najskorší, trh na, najskorší návrat na pracovný trh a sú, máme tu teda kompenzáciu pre takýchto Ehm, pracovníkov, máme tu ďalej školenie pre nich, ďalej sa podporuje napríklad podnikanie v spolupráci s miestnymi orgánmi, ďalej tam sú dotácie pre vytvorenie nových podnikov a taktiež sú tam finančné opatrenia, napríklad, ktoré sú cieľené na hľadanie práce a ďalšie aktivity. No a je to jedna dôležitá téma. Fond pre prispôsobenie sa globalizácii nejde len pre týmto pracovníkov, ktorí prišli o prácu, ale taktiež pomôže 300 mladým ľuďom, ktorí momentálne ani sa nevzdelávajú, ani nepracujú. A toto doplňa na tento fond pre prispôsobenie sa globalizácii. Takže toto je táto moja správa a čakám teraz, čo k tomu podia kolegovia. Ďakujem pani Gardial Zabal. Teraz pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem <clears throat> poďakovať EIDER za kvalitnú správu a vyzývam všetkých kolegov, aby ju aj odhlasovali. Chcem povedať, že je to veľmi dôležitá otázka. Caterpillar má strategický význam v oblasti Charleroi a tam došlo k veľkej priemyselnej reštrukturalizácii, prešli e, o hutnický priemysel, o aj hutnícky priemysel, takže e, tam je miera zamestnanosti iba 52% a HDP v provincii Eno je hlboko pod európskym priemerom a pritom sme v srdci Európy. Takže to bola naozaj dráma a pritom už tam došlo v roku 2014 k reštrukturalizácii 1400 pracovníkov bolo prepustených. Potom nádej v roku 2015 Caterpillar opäť investovala v septembri 2016 e, e, komunike z USA o zavretí bez e, nejakých e, dohôd e, s belgickými úradmi naozaj katastrofa. Sú tam štrukturálne ťažkosti určite, ale predsa len sú tam miestne a regionálne snahy rekvalifikovať pracovnú silu a nájsť im, ponúknuť im iné pracovné miesto, takže naozaj je to typický príklad globalizácia. My môžeme pomôcť. Je to naozaj hlboká reštrukturalizácia, priniesla so sebou nezamestnanosť, spôsobila problémy. Ľuďom ťažko sa to akceptuje. Áno, je to už druhá eh, vlna eh, prepúšťaní. Mm, Caterpillar a taktiež druhýkrát požiadali o pomoc pán Zdechovský. Ďakujem. Ja e, súhlasím vecne s tým, čo tu odznelo, len chcem pomôcť. Teda, aby sme si boli istí, že tie peniaze, ktoré tam pošleme, budú zmysluplne využité. E, základný prínos vidím v odbornej príprave a návrat do vzdelávacieho procesu a napríklad aj ich príprava na podnikanie zamestnancov alebo mladí by možno, že mohli založiť startupy. E, zásadnou vecou by mohlo byť zapojenie valonskej vlády a verejnej služby zamestnanosti, ktorá sa zaviazala, že túto aktivitu a našu pomoc budú spolufinancovať. A to si myslím, že je pri takýchto projektoch a rozhodnutiach dôležité. Zhrnem to. 4 milióny 621 tisíc a nejaké drobné nepovažujem za zbytočné a dúfam, že to pomôže k integrácii pracovníkov Caterpillar do belgického pracovného trhu. Ďakujem pekne. Nik sa už nes... o slovo nehlási. Eider na záver, zdá sa, že už všetko odznelo. Ešte chcem povedať, že sú tu pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktoré treba predloží na neskôr 18. apríla stredu o 12. a na výbore sa bude hlasovať 23. apríla a v pléne s týmto dokumentom budeme 3. mája. Mini plenárne zasadnutie v Bruseli. Dobre, ideme na ďalší bod, návrh rozpočtu pre parlament. Paul Rubik. Prosím, vložte do zariadenia svoju kartu. Vyskúšame si zariadenie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Najskôr príloha 1, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Príloha 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz niekoľko pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov. 12, 13, 14 odpadajú, keďže byro to schválilo a my sme to teraz potvrdili. Návrh 15 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté 16 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté Návrh 21 a 22 za, proti. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Pani Toma, funguje? Nefunguje vám zariadenie. Ça marche? Už funguje. Takže hlasovanie uzatváram. Schválené 24 hlasov za, 13 proti. To bola 21, 22. 23 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 24 odpadá, 25 za, proti, tu sa zdržiava, schválené, 26 za, proti, tu sa zdržiava, schválené. Kompromis 1 za, proti, tu sa zdržiava, schválené. Ideme na 32 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 33 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 34 za, proti, to sa zdržiava schválené. 36 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté, 38 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Tridsaťdeväť za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 40 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 41 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 43 za, Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Overiť? 43 elektronicky. Amendement 43, qui est pour? Qui est contre? Schva, Pardon, zamietnuté, opravuje sa predseda. 44 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 45 za. Proti? kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 46 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 47 za, proti. To si overíme elektronicky, prosím, hlasujte. Zamietnuté. 48 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 104 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 49 s ústnym pozmeňujúcim doplňujúcim návrhom za. Proti. To si overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. <clears throat> Schválené. 21 za, 15 proti. 50 odpadá, 60 odpadá, 51 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 59 za. Ne, pardon, odpadá. 52 ústnym pozmeňujúcim návrhom technickým za, proti, tu sa zdržiava hlasovania, schválené. Návrh 53 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 54 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 55 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 56 za, Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 57 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 114 odpadá. 58 tiež. 61 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 62 s ústnym pozmenujúcim návrhom v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, Schválené. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Myslím, že je to zamietnuté. Radšej si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 19 za, 17 proti. 63 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? Druhý kompromis za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Kompromis 3 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky opäť. Prosím, hlasujte. Jeden hlas chýbal, ale myslím, že už e, to uzavrieme. Schválené 19 za, 15 proti. Ústny pozmenujúci návrh pána Rubiga k e, odseku 25a za, proti. Tu sa zdržiava hlasovanie. To si radšej overíme. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté 20 proti 18 za. Sedemdesiat sedem za. Pardon, 76. Opravuje sa tlmočnička proti. Overíme si tu elektronicky 76. šestka. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie uzatváram, ale chýba nám ešte jeden hlas. Teraz uzatváram hlasovanie. Schválené 22 za, 14 proti. 77 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 78 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 91 za, proti kto sa zdržiava? Zamietnuté. Na kompromis 4 za, proti. Kto sa zdržiava? Hlasovania schválené. 82 bola stiahnutá. Ústny pozmenujúci návrh pani Gardia Zabal a SAD politickej skupiny. Kto je za? Kto je proti? sa zdržiava hlasovania. To si radšej overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Ako všetci odhlasovali, ale dva hlasy ešte chýbajú. Teraz uzatváram hlasovanie. Schválené 18 hlasov za, 16 proti, 90 za, proti, sa zdržiava hlasovania. Schválené. Ústny pozmenujúci návrh pána Rubiga. Pardon. Ale áno, predsa len. 27a, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že je to zamietnuté, radšej si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Teraz uzatváram hlasovanie. 21 proti, 15 za, zamietnuté. 92 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. 94, ústny návrh eh, pani Gardia Zabal a SAD za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Radšej si to ale asi overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, ale jeden hlas ešte chýba. Hlasovanie uzatváram. schválené, 21 za, 15 proti, 2 sa zdržali hlasovania. 95 za, proti, schválené, 96 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 97 za, proti, to si radšej overíme elektronicky, prosím hlasujte. Ak už všetci hlasovali, 38 iba vyjadrilo svoj hlas, aj keď 40 použili kartu. E, dobre, je to zamietnuté. 24 proti, 12 za. 98 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 99 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 102 s ústnym pozmenujúcim návrhom pána Howartha a socialistov a demokratov za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava, schválené. 105 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené, 106 za. O, overiť e, chcete 105. Dobre, môžete hlasovať. O jedného za EPP naviac, e, podľa toho, čo mi hovoria. Už je to v poriadku. Hlasovanie uzatváram. Adopté par Schválené 23 proti 14 hlasov. Pozmenujúci návrh 106, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 107 za, proti, zdržali sa, schválené. 108 odpada, 109 odpada, 110 za, proti, zdržali sa, schválené. 111 odpadá a prechádzame na 112 za 112 proti zdržali sa myslím si, že je schválený poďme na odseky preambule pozmeňujúci návrh 1 za proti zdržali sa nie je to jasné takže hlasujme elektronicky teraz Končím hlasovanie. Zamietnutý 27, proti 9 za. Ďakujem. E, poprosím vás lepšie dvíhať ruky, aby som lepšie videl. Pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, zdržali sa, schválený. 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 5 za, proti, zdržali sa schválení. 6. Overujeme 5. Dobre, hlasujeme elektronicky. Končen, končím hlasovanie schválený. 24 proti 14. 24 za proti 14. Prepačte. Takže 6, pozmeňujúci návrh, 7 a 8, to je tá istá téma, za, proti, zdržali sa, schválený, 9, to je technický pozmeňujúci návrh, o ktorom netreba hlasovať, desiatka, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Takže Poďme teraz hlasovať o celom texte v znení pozmenujúcich návrhov, menovite elektronicky. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Všetci odhlasovali schválený. 33 za, 5 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Blahoželám spravodajcovi pánovi Rybikovi. Kolegovia, tí z vás, ktorí máte zlé svedomie, za to, že ste neboli na stretnutí rozpočtovej kontroly. Poviem vám, že zasadnutie výbor rozpočtovej kontroly zasada teraz na vyššom poschodí VIK 200. Ak máte nejaké otázky v rámci rôzneho, ak nie, tak Končím naše dnešné zasadnutie.